Podľa programu dňa ideme hlasovať o 7, 7 návrhoch na rezolúciu o slobode informácií v Taliansku a ďalších členských štátoch Európskej únie. Prvý návrh rezolúcie spoločne predkladajú tri hm, politické skupiny, ľudovci, konzervatívci a reformisti a EFD ktoré hm, obsahuje e, všetky návrhy na uznesenie o tejto veci. Nie sú k tomu pozmeňujúce návrhy a preto e, tomu hlasuje, hlasujeme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Se han votado todos, se cierra. Hlasovali všetci. Zatvárame hlasovanie. Vean, señorías, que... Bien. Se cierra... Dobre, zatvárame hlasovanie. 644 hlasov, 297 za, 322 proti, 25 sa zdržalo, zamietnuté. Teraz ideme hlasovať o návrhu uznesenia od e, skupiny EPP, ku ktorému není žiadny pozmeňujúci návrh. pedir a palavra ao abrigo do artigo 105. E e Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja som sa prihlásil na základe pravidla 157.1 tak aby som sa vyjadrila k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktoré bolo, ktorý bol predložený EPP, a to k spoločnej rezolúcii o slobode informácií a slobode poskytovania informácií v Taliansku a iných členských štátoch. Tento pozmeňujúci návrh je hamba. Je to hamba pre Európsky parlament a naozaj by nema, nemali by sme o ňom vôbec ani diskutovať, nie to už hlasovať. A je postavený na falošných pred, predpokladoch a vychádza z falošných východísk a jednoducho je to len teplý vzduch, ktorý vytvárajú niektoré e, strany e, v portugalskej predvolebnej kampani. A portugalský elektorát na to zodpovedal tak, ako všetci vieme, ako zodpovedal. Takže neexistuje nejaká pochybnosť alebo neexistuje nejaká téma na diskusiu k tejto téme. Jednoducho ľudia, ktorí podporujú takýto pozmeňujúci návrh, práve ukázali svoju absolútnu netolerantnosť k internetu a svoje inkvizičné prístupy najmä keď hovoríme o Jose Saramagovi, ktorý je e, Nobelový, e, Nobelový nositeľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, o ktorom hovoríme, že je e, niekto, kto útočí na slobodu vyjadrenia. Takže je jasné, kto útočí na slobodu vyjadrenia. Dobre, pani poslankyňa, teraz idem hlasovať o návrhu uznesenia skupiny EPP, ktorá nemá pozmeňujúce návrhy a mm, žiadosť o menovité hlasovanie bola stiahnuté, preto budeme hlasovať s vyhnutými rukami. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Aby neboli pochybnosti, preveríme to. Otváram hlasovanie. Zatvárame hlasovanie. 678 hlasov, 258 za, 347 proti to 73 sa zdržalo, je to zamietnuté. Ideme hlasovať o e, návrhu uznesenia skupiny konzervatívnych a reformistov, ktorá nemá pozmeňujúce návrhy a bol stiahnutá žiadosť o menovité hlasovanie. Budeme hlasovať s vyhnutými rukami. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chcete to preveriť? Dobre. Preveríme to. Otváram hlasovanie. Se cierra votación. Zatváram hlasovanie. 678 hlasov, 301 za, 351 proti, 26 sa zdržalo, zamietnuté. Ideme teraz. Vážený pán predseda, v duchu pravidla 147 dovolte mi pripomenúť vám, že v tejto diskusii o ľudských právach na svete eh, z roku 2007 sme sa dohodli, že nebudeme eh, E, tak ako to bolo navrhnuté aj ľudovcami, že nebudeme spomínať jednotlivcov, ktorí zastupujú niektoré e, vysoké, e, alebo zastávajú vysoké orgány, či už verejného alebo cirkevného inštitucionálneho systému a práve preto by sme mali rovnako postupovať aj k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré predložili ľudovci pri tomto hlasovaní a to najmä, keď špecificky odkazujeme na prezidenta Talianskej republiky Georgia Napolitána. Ďakujem pekne, pán Sosoli. Vy, pán Sosoli, e, tu e, dávate námietku na nepripustnosť a vychádzate z článku 157 nášho poriadku. A v dôsledku toho predsedníctvo pán predseda Buzek e, preskúmal túto otázku a to podrobne, ako isto chápete. A vo svojej analýze vychádzal z nasledujúcich základov. Pozmeňujúce návrhy 7, 8 a 9, na ktoré sa vy odvolávate, majú priamy súvis s textom, ktorý oni upravujú. Na druhej strane, nezamýšľajú vymazať ani e, nahradiť e, celý text. Ani nemenia rôzne odseky v texte, ani sme si nevšimli, že by postihovali všetky jazykové verzie. V dôsledku toho striktná aplikácia ustanovenia v článku 157 na základe nej predseda sa domnieva, že boli splnené všetky podmienky, aby tieto pozmenujúce návrhy sa nemohli považovať za neprípustné. A v dôsledku toho predseda sa rozhodol, že sú prípustné. Čo sa týka spomínania prezidenta Napolitana, ktorý je môj e, drahý bývalý kolega, precedencie, ktoré máme, nám umožňujú zahrnúť e, mena osob a politikov do našich textov. A bez pochyby, aby sme usmernili vašu požiadavku, existujú iné spôsoby, ktoré vám umožňuje poriadok. Napríklad e, ústny pozmeňujúci návrh, alebo samozrejme hlasovať proti týmto pozmeňujúcim návrhom. Pán Mauro, máte slovo. E, Vážený pán predseda, plne v súlade s rokovacím poriadkom. Naozaj súhlasím s výkladom predsedu parlamentu týchto jednotlivých pravidiel, a najmä pravidel, ktoré upravujú tieto pozmeňujúce návrhy. Mám tu návrh na ústny pozmeňujúci návrh, zachovávame všetky pozmeňujúce návrhy a zároveň chceme len navrhnúť, aby aby meno a priezvisko prezidenta Talianskej republiky boli odstranené. Čiže navrhujem, aby sme najmä v duchu rešpektovania nášho bežného zvyku neodkazovať na jedincov ich vlastným menom. Vypustíme slova Giorgio Napolitano z tohto textu a zvyšok pozmenujúceho návrhu zachovávame a môžeme teraz hlasovať o takomto pozmenujúcom návrhu. Myslím si, um, pán predsedajúci, že takýmto spôsobom zachováme našu úctu a rešpekt prezidentovi Talianskej republiky, ktorý naozaj povedal z okolností e, to, čo sme zachytili a to, čo všetci e, poslanci a politici zachytili. Ďakujem, pán Mauro. A teraz žiada o slovo pán Rinaldi. Grazie, prezidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A po, treba povedať, že poznám, aké je rozhodnutie predsedu o o prípustnosti týchto, o týchto um, týchto výhrad, ale chcem poprosiť všetkých, aby stiahli e, tieto pozmeňujúce návrhy, tých, ktorí ich predložili. Nemám pocit, že tým, že odstránime meno a priezvisko talianského prezidenta, že to nejakým spôsobom urobí nejakú zmenu, že to nejako ovplyvní e, tento pozmeňujúci návrh. Nikdy som nevidel e, poslancov z parlamentu, aby napríklad spomínali kráľovnú Alžbetu alebo prezidenta Nemecka alebo koho si iného vo svojich parlamentných vyhláseniach. Takýmto spôsobom by sme to mohli veľmi ľahko zneužívať, takže prosím kolegov, aby stiahli pozmenujúce návrhy 7, 8 a 9. Ďakujem pekne. E, Dobre, pán Sosony. Vzhľadom na to, že vy ste ten, ktorý predložil túto otázku a e, Máme návrh e, pána Mavra v reakcii na tú vašu otázku. Tak ak chcete sa ujať slova a reagovať, nech sa páči sme za to, aby sa krstné meno a priezvisko nášho prezidenta stiahlo z tohoto textu. Samozrejme, že budeme hlasovať eh, o pozmenujúcom návrhu a budeme hlasovať proti. A preto eh, stiahneme mm, meno a priezvisko hlavy talianského štátu. Dobre, a teraz ideme na návrh eh, uznesenia od štyroch skupín socialistov, demokratov, liberálov, zelených a goe, ktorý obsahuje návrh na nový text a budeme hlasovať najprv o pozmeňujúcem návrhu 5. Kto hlasuje za? Kto hlasuje proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 10. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 687 hlasov, 306 za, 343 proti, 38 sa zdržalo, zamietnuté. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 676, 318 za, 343 proti, 15 sa zdržalo, zamietnuté. Teraz máme ústny pozmeňujúci návrh od pána Melo. Pán Melo, máte slovo. Čo prezident? Vážený pán predseda, ústny pozmeňujúci návrh je následujúci. Čiže veľmi ľutujeme aktivitu socialistickej vlády v Portugalsku, ktorá viedla k e, jej rozhodnutiu vysporiadať sa s portugalským televíznym kanálom, e, súdnou cestou a človek, ktorý prijal toto rozhodnutie, je v súčasnosti e, vlastne vyšetrovaný portugalskou vládou. Ďakujem pekne, pán Melo. Je niekto proti prijatiu tohoto ústneho pozmenujúceho návrhu? Yeah. Muchas gracias. Dobre, ďakujem. Teda tento ústny pozmeňujúci návrh nebol pripustený a ideme hlasovať o odseku 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 677 hlasov, 338 za, 320 proti, 19 sa zdržalo, prijaté. Hlasujeme o odseku 4, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 686 hlasov, 339 za, 326 proti, 21 sa zdržalo, prijatý. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 687 hlasov, 301 za, 368 proti, 18 zdržalo, zamietnutá. Teraz hlasujeme o odseku 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 686 hlasov, 345 za, 324 proti, 17 sa zdržalo prijatý. A hlasujeme o odseku 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 684 hlasov, 342 za, 327 proti, 15 sa zdržalo, prijatý. Hlasujeme o odseku 7, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 687 hlasov, 346 za, 318 proti, 23 sa zdržalo, prijaté. Teraz hlasujeme o odrážke 7. Odrážka 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to, lebo to nie je jasné. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 687 hlasov, 345 za, 323 proti, 19 sa zdržalo, prijatý. Teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 7 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 688 hlasov, 302 za, 346 proti, 40 sa zdržalo, zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcem návrhu 9 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 683 hlasov, 326 za, 335 proti, 22 sa zdržalo, zamietnuté. Teraz hlasujeme o úvodnom ustanovení B. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to schválené, ale preveríme to. Otváram hlasovanie. Se cierra votación. Zatváram hlasovanie. 688 hlasov, 343 za, 326 proti, 19 sa zdržalo, prijaté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 2 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 690 hlasov, 269 za, 338 proti, 83 sa zdržalo, zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Trojka zamietnutá. Teraz ideme na úvodné ustanovenie C v dvoch častiach. Hlasujeme menovite o druhej časti, preto hlasujeme o prvej časti najprv, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. A teraz hlasujeme o druhej časti menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Se cierra votación. Zatváram hlasovanie. 689 hlasov, 339 za, 331 proti, 19 sa zdržalo, prijatá je druhá časť. Teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 1. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 691 hlasov, 271 za, 339 proti, 81 sa zdržalo, zamietnuté. Teraz ideme hlasovať o um, úvodnom ustanovení D. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to schválené. Kto sa zdržal? Schválené. Teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcem návrhu 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 688 hlasov, 261 za, 338 proti, 89 sa zdržalo. Návrh je zamietnutý. Teraz máme pozmenujúci návrh, ústny pozmenujúci návrh pán Saša. Nech sa páči. Pán Sašer, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, veľmi by som vám rád pripomenul, tak ako aj celej snemovni, skutočnosť, že Európsky parlament by nemal akceptovať rezolúcie, ktoré poukazujú na dvojité štandardy, alebo ktoré používajú dvojité, štandardy. A práve preto budem citovať príklad z mojej vlastnej krajiny, z Maďarska, kde e, minister financií e, podal trestné stíhanie, alebo začal trestné stíhanie proti novinárovi, práve preto, že sa mu nepáčilo, čo o ňom písal. A to je práve to, že keď spomíname napríklad talianského premiéra vo vašom, eh, vo vašom texte, kde on žaluje talianské a medzárodné noviny a nespomeniete napríklad to, čo sa stalo v inej krajine a je to oveľa, oveľa serióznejšie, oveľa vážnejšie, tak to sú dvojité štandardy. To je dvojaký meter. A práve preto chcem vyzvať svojich kolegov tuto naľavo, aby nevstávali, aby nehlasovali proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu, pretože to len dokáže a urobi to úplne jednoznačným, že vaša aktivita nie je nič iné, len show. Je to len politická show, eh, kde snažíte sa hanobiť premiéra krajiny, snažíte sa šikanovať premiéra krajiny, kde jednoducho e, vláda nie je z vašej politickej rodiny, ale neakceptujete napríklad ten istý štandard a tú istú, tú istú odpovednosť za situáciu, kde to isté robí socialistická vláda. Takže práve náš návrh vlastne spoukazuje na takúto skutočnosť. Parlament by nemal akceptovať dvojaký meter. A to práve preto, aby sme vyvinuli, aby sme jednoducho netrpeli vyvíjanie politického tlaku na novinárov, ktorí odhalujú politické korupčné kauzy, ktorí vyvíja tlak na politikov na vysokých úrovniach. A vláda v Maďarskej republiky nedávno začala trestné stíhanie proti zástupcom médií, najmä proti pánovi Tomášovi Bindrochovi, ktorý je eh, novinár Maďar Hilab a a zároveň je nevyhnutné poukázať na to, že začalo trestné stíhanie novinára, ktorý vyšetroval škandály vysoko postaveného člana vlády, ktorý je zároveň aj kandidátom na komisárstvo v Európskej komisii. To vyústilo do situácie, kde novinári sú pod politickým tlakom. Žiadam vás, aby ste podporili tento návrh, aby ste zachovali svoju dôveryhodnosť, aby ste vôbec boli dôveryhodní a aby ste nešikanovali jedného človeka, ktorý sa vám nepáči a ktorý z hodov okolností nie je z vašej politickej línie, ale naozaj, aby ste ukázali, že bojujete za slobodu novinárov v celej Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán Sacher. Váš ústny pozmeňujúci návrh bol predložený. Niektorý poslanec chce protestovať proti takémuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Silencio. Ticho, ticho, ticho prosím. Ticho, dámy a páni. Dámy a páni, musíme pokračovať. Ústny pozmenujúci návrh pána Sachra bol zamietnutý. Budeme teraz hlasovať o e, úvodnom ustanovení E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 684 hlasov, 331 hlasov za, 327 hlasov proti, 26 hlasov sa zdržalo. Návrh je schválený. Úst, teda pozmeňujúci návrh 11, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 689 hlasov, 319 za, 344 proti, 26 sa zdržalo zamietnuté. Teraz eh, vám predkladám celý, celý návrh rezolúcie, ktorý, je, ktorý sa bude schvalovať menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 686 podaných hlasov, 335 hlasov za, 338 hlasov proti, 13 sa zdržalo.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 Dámy a páni, dámy a páni, pán Mauro, prosím vás, posaďte sa. Pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej. Ideme sa venovať návrhu rezolúcie skupiny zelených a zároveň ale, a, ktorá nemá žiaden pozmeňujúci návrh. Nebol predložený žiaden pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu. Hlasy za túto rezolúciu hlasy proti. Budeme si to overovať. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 675 podaných hlasov, 321 hlasov za, 346 hlasov proti, 8 hlasov sa zdržalo. Návrh je zamietnutý. Poďme ďalej. Ideme, na, ideme hlasovať o návrhu rezolúcie skupiny Európska sloboda a demokracia, ktorý nemá pozmeňujúce návrhy. Ideme hlasovať za. Kto je proti? Zdržali sa, overíme si to. Overíme si to, otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 676 podaných hlasov. 257 hlasov za, 399 hlasov proti, 20, za, 20 sa zdržalo, rezolúcia zamietnutá. Ideme ďalej eh, hlasovať o návrhu spojenej lavice a nordickej lavice. Eh, tento návrh nemá pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, návrh je zamietnutý. Ideme ďalej, ideme hlasovať o návrhu. Ideme ďalej hlasovať o návrhu rezolúcie socialistov a demokratov, ktorý nemá pozmenujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Ideme si to overiť menovitým hlasovaním. Otváram menovité hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 683 podaných hlasov, 333 hlasov za, 345 hlasov proti, 5 sa zdržalo. Návrh je zamietnutý. No a úplne na záver budeme hlasovať o návrhu rezolúcie skupiny liberálov a demokratov, ktorý nemá pozmeňujúce návrhy. Ideme hlasovať. Kto je za? Hlasujeme proti. Zdržali sa. Overíme si to menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 684 podaných hlasov, 338 hlasov za, 338 hlasov proti, 8 sa zdržalo. Návrh je zamietnutý. Pán Mauro, pán Mauro. Hláste sa o slovo pre otázku procedurálneho charakteru. Vážený pán predseda, vážený pán predseda, len vám chcem povedať, čo si o veľmi vážnej téme. Netýka sa to samotného hlasovania, ale naozaj by som chcel, aby eh, predsedníctvo parlamentu veľmi pozorne preskúmalo túto tému tak rýchlo, ako je len možné, aby sa venovalo tejto citlivej téme a, zároveň, aby naše pozície boli obhájené. Dnes do poludnia poslanec našej snemovne, našej skupiny, videl úradníkov, alebo teda príslušníkov talianskej policie vo svojej vlastnej súkromnej kancelárii, kým bol tu v Štrásburgu. Samozrejme, musel okamžite odísť zo Štrásburgu, tak aby sa vrátil naspäť. Toto bola iniciatíva zo strany talianského vyšetrovateľa magistrálneho súdu, ktorý umožnil prehádanie e, súkromnej miestnosti v Európskom parlamente a to jednoznačne, jednoznačne porušuje naše privilégie a imunitu. Ja žiadam predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby e, tak táto snemovňa, ako aj vy, pán podpredseda, aby ste preskúmali to, čo sa stalo, to, čo sa stalo zo strany maďarského, e, pardon, talianského súdu talianského vyšetrovateľa proti pánovi Marcelovi, či to naozaj nie je porušením našich privilégií a našich imunít. Predsedníctvo sa bude zaoberať s touto témou, hovorí pán predsedajúci, tak aby sme bránili naše imunity a naše privilégia. Ideme teraz ďalej. Pán Landsbergis. Pán Landsbergis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, naozaj pevne verím, že predchádzajúce a nešťastné hlasovanie, tak povediac, k téme litovského zákona, ktorý ešte stále neexistuje, ktorý ešte stále nebol prijaný, že toto nešťastné hlasovanie pomohlo mnohým kolegom pochopiť, čo je riziko alebo čo je tá hrozba, ktorá, to, ktorej naozaj musíme spoločne čeliť, ktoré musíme zabrániť, tak aby, európskej, aby sme Európsku úniu nepriviedli do časov Sovietskeho zväzu. Pán Landsbergis, e, prechádzame na bod rokovania, vyjadrenia k hlasovaniu a slovo má pán Ribelíny. Nech sa páči. Pán Ribelíny, nech sa páči, máte slovo.